prečítať. Ide tu o to, že patričné úrady v Írsku mi oznámili, že pán Bonzias di Rosa s platnosťou od 15. februára roku 2012 bude nahradený pani Emil Costello. Ja vítam našu novú kolegyňu medzi nami. Vítajte medzi nami. Je tu. Áno, srdečne vítajte. a chcel by som jej pripomenúť, že podľa článku 3 odsek 2 rokovacieho poriadku každý člen má plné právo zúčastňovať sa na rokovaniach Európskeho parlamentu, pokým jeho mandát nebude napadnutý alebo zrušený. Počíta sa s tým, že nový poslanec písomne e, prehlási, že nevykonáva iný úrad alebo inú prácu, ktorá by bola v protiklade s mandátom v Európskom parlamente. My vám želáme veľa úspechov vo vašej práci. A teraz prejdeme k spontánnej rozprave a ja mm, som konfrontovaný s nasledujúcou situáciou. Momentálne máme 15 prihlásených, a nebudeme môcť všetkým dať príležitosť vyjadriť sa, preto by som chcel požiadať o vaše porozumenie a teraz pôjdem počas, no, po, podľa jednotlivých politických skupín a budem vyzývať rečníkov. Ako, prvý sa prihlás, ako prvá sa prihlásila pani Žestelevská Johana. Tá? Nie je tu. Alebo áno, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda hospodárskej politiky jednotlivých členských štátov celej Európskej únie, predovšetkým v období krízy. To je kľúčová téma a vyžaduje to zo našej strany veľkú pozornosť. V týchto ťažkých chvíľach je iba prirodzené, že sa musíme snažiť stabilizovať trhy. Toto sa dá dosiahnuť iba prostredníctvom koordinovaných krokov v rámci našej rozpočtovej politiky, ktoré budú zacielené na rozvoj a inováciu Navyše musíme vytvoriť pracovné príležitosti, predovšetkým pre mladých ľudí, musíme redukovať náklady, revizovať fiskálne politiky a e, znížiť administratívne zaťaženie. Toto všetko je výsledkom našej stratégie a, pri, a priorít, ktoré sme si stanovili v stratégii Európa 2020. A preto to musí byť aj koordinované Zavšak musíme brať do úvahy aj pracovný trh a vzdelávanie. To bude náš spôsob, ako sa vymanieme z krízy a bude to mať pozitívny vplyv aj na našu spoločnosť dlhodobého hľadiska. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšou rečničkou je pani Giote. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja si myslím, že je veľmi dôležité upozorniť na teda upozorniť Európsku radu ministrov na to, že dôsledky krízy v podobe nezamestnanosti, exklúzie, zhoršovania sociálnych problémov e, sú v niektorých členských štátoch e, ešte horšie, než by museli byť kvôli uplatňovaniu príliš reštriktívnych opatrení a toto má dopad na študentov, e, ohrozené skupiny spoločnosti a tých, ktorí už boli chudobní, a e, táto chudoba sa len prehlbuje a znamená to, že e, pre týchto ľudí jednoducho nie je iná možnosť, než brať prácu, ktorá je neistá, málo platená. No a preto si myslíme, že radu treba upozorniť na to, že rozpočtová kontrola a rastové opatrenia by mali byť v rovnováhe a e, treba oba tieto komplexy vnímať ako prepojené veci. Jednoducho by sme mali myslieť aj na ekonomickú obnovu. Frau Zuber. Pani Zuber. Obrigada, Sr. Presidente. As políticas consignadas no semestre... Ďakujem pekne, pán predseda. Um, hospodárske vládnutie a politika e, únie momentálne e, sa uberajú cestou legitimizácie opatrení, ktoré nemôžeme akceptovať. Tento recept jednoducho nikdy nebude fungovať a nie je možné sa zmieriť so zásadami tzv. sociálnej spravodlivosti, rastu a vytvárania pracovných miest, ako sú súčasne prezentované, pretože vedú pre, práve k opaku a vedú k tomu, že sa znižujú platy, že sa vykoristujú pracovníci a že sa útočí na pracovné a sociálne práva, ktoré zamestnanci už v minulosti si vydobili. A tieto politiky, teda táto politika tzv. fiskálnej konsolidácie e, vedie k sociálnej dráme, prehlbuje chudobu a podporuje hospodárskú recesiu a tým vlastne zhoršuje aj verejné zadlženie. My by sme potrebovali skoncovať s touto cestou a, e, a e, ísť skôr cestou oživenia, pretože by sme mali obhajovať záujmy ľudí No a minulú sobotu v Lisabone vyšli do ulic napríklad ľudí, ľudia, ktorých bolo viac než 300 tisíc a požadovali koniec úsporných politík. A slúbujem, že ten boj bude pokračovať aj naďalej. Čaba, Sokol. Pán Čaba. 2012. évi növekedési jelentéssel kapcsolatban vážený pán predseda. Správa týkajúce sa rastu pre rok 2012, k tomu by som chcel povedať nasledovne. už to uviedol aj kolega, pokiaľ ide o dlhovú krízu a pokiaľ ide o zvládnutie tejto krízy, musíme si uvedomiť, že to súvisí aj s veľkou nezamestnanosťou. Dlhová kríza je skutočne veľmi vážna, avšak pokiaľ ide o boj proti tejto kríze, nemôžeme eh, dopustiť to, aby boli postihnutí ešte viac najchudobnejší. Môžeme sa snažiť pozrieť na taký princíp, že e, pokiaľ ide o životnú úroveň, táto stúpa a nemôže klesať. A pokiaľ ide o konsolidáciu rozpočtu, musíme tú skutočnosť zobrať do úvahy a nemôžeme obetovať rast ako taký a takisto ani sociálnu zodpovednosť. Myslím si, že o pár rokov

dominantné zameranie sa na úspory viedlo doteraz k nesúrodému prístupu. sledovala sa rozpočtová a makroekonomická stabilita bez toho aby sa zohľadnili hlavne sociálne a vzdelávacie ciele a tiež ciele stratégie two thousand and twenty v oblasti zamestnanosti

Um, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Podľa mňa je potrebné, aby členské štáty uplatňovali program úsporných opatrení. Podľa mojich skúseností v 80. rokoch sme mali pod kontrolou verejné financie v Irsku, ale problém spočíva v tom, že ak e, má človek prežiť e, tie, tento program úsporných opatrení, je potrebné niektoré veci urobiť. My si myslím, že sa nemôžeme teraz zameriavať iba na byč, ale mali by sme sa zamerať aj na cukor. A e, sme pripravení celú eurozónu nejako e, stiahnuť nadol. Nemali by sme začať rozmýšľať o nejakom maršalovom pláne. Spomente si, ako sa to dialo v minulosti. My sme z toho vždy všetko, my sme z toho vždy ťažili a preto treba mať nielen bič, ale aj mrkvu komisario Oli Rehn aplaudia una reforma en España. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel určite aplaudovať reforme v Španielsku, E, ktorá, e, ktorá určite bude v prospech všetkých tých miliónov chudákov, ktorí sú v Španielsku. Ja, ja musím povedať, že e, sociálne síly v Európe sa snažia chrániť zamestnancov a mladých a um, skutočne neženú mladých napríklad do armády a dávajú im možnosť zamestnania v zmyselných, zmysluplných prácach. Pán Birke, ďakujem pekne, pán predseda dať k dispozícii peniaze e, bez pochyby nepomôže vyriešiť otázky súvisiace s dlhmi a rastom v jednotlivých členských štátoch. Zaplatať diery to nie je riešením. E, to, čo potrebujeme, je, aby sme mali investície do udržateľných opatrení, čo by vlastne bola určitá svojpomoc, ako napríklad v oblasti vzdelávania, výskumu alebo v oblasti inovácií a pomoci malým a stredným podnikom. A to by naštartovalo rast a aj zamestnanosť ako taký. Potrebné je však aj to, aby sme mali kontrolu Európskej únie, zo strany Európskej únie, aby tie finančné prostriedky, ktoré sa dajú k dispozícii, sa využívali správnym smerom. Iba za takýchto podmienok sa nám podarí nájsť určité pochopenie e, v tí, u občanov v tých členských štátoch, ktoré dali veľa finančných prostriedkov k dispozícii a ktorí hospodárili celé roky riadnym spôsobom. Všetky doterajšie skúsenosti celkom jasne poukázali, že dôvera je síce dobrá, dobré, ale solidárne spoločenstvo takisto potrebuje určitú kontrolu. Ďakujem. Pán Postinárov Viktor. Ďakujem, pán predseda. Všetko je Dobre, čo končí, dobre. E, správy, ktoré tu máme, ako aj vystúpenia komisie, sú v poriadku, ale sú v rozpore s realitou v členských štátoch, kde nezamestnaní už nepoberajú štátnu podporu, tak vtedy sú vyradení zo štatistík a vtedy už nie sú zohľadňovaní v týchto štatistikách a ani v myslí politikov. E, dôležitosť flexibility pracovného trhu, to všetko je v poriadku, ale v Rumunsku pod dohľadom Menového fondu a Európskej komisie sme uskutočnili reformy, ktoré viedli k rozloženiu odborov, rozloženiu zákonníka práce a k, takisto k zrušeniu hospodárskej a e, sociálnej rady a takisto k zastaveniu tzv. sociálneho dialógu. My v tom musíme pokračovať, musíme nájsť riešenie, pretože v opačnom prípade bude Rumunsko iba súčasťou európskych štatistík. Keď hovoríme o novom liberálnom neoortodoxizme, nechcel by som, aby bolo výsledkom zvýšenie nezamestnanosti v Rumunsku ani nikde v Európe. Posledný. Posledným rečníkom je pán Fejo. Senhor Presidente, queria começar por saudar os vários Vážený pán predstavujúci, vážený pán komisár, keď sa pozerám na dokumenty, na ktoré odkazuje táto správa, tak si uvedomujem, že kolega, konkrétne pán Gozes, zdôrazňuje potrebu vymaniť sa z finančnej krízy a z, zo súčasnej krízy štátnych dlhov. To všetko si vyžaduje disciplínu, ale aj rastové opatrenia v strednom a dlhodobom meradle. Je čas na nastavenie priorít. Ehm, je ehm, však ehm, nevyhnutné nájsť riešenia tak aby sme sa neunahlili, ale musíme vychádzať z potrieb reálnej a možnosti reálnej ekonomiky na riešenie súčasnej bankovej krízy, na riešenie problémov so štátnym dlhom. A ďalej je tu balík štrukturálnych reforiem, ktoré sú jednoznačne vymedzené tak, aby viedli k rastu. Potrebujeme aj balík inštitucionálnych reforiem týkajúcich sa fungovania Európskej únie. Potrebujeme teda jednoznačnú politickú diskusiu a potrebujeme také opatrenia, ktoré všet, všetci podporia. Ďakujem, žiaľ. E, musím uzavrieť teraz e, tento e, blok a prechádzame k vystúpeniam rady a spravodajcov pretože o 12.30 musíme pristúpiť k hlasovaniu. Nech sa páči, pán komisár Laslo Andor. Ďakujem, pán predsedajúci, vážení poslanci. E, veľmi som ocenil možnosť vypočuť si vaše názory na ročné preskúmanie E, v prvom rade e, sa musíme usilovať o konvergenciu názorov, e, pokiaľ ide o rast v roku 2012, vyššie rastové priority, vytvorenie agentúry pre implementáciu, aby sme konali a nielen hovorili. Musíme pracovať aj na zabezpečení lepšej konzistentnosti medzi dlhodobými cieľmi hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ako sa o nich hovorí v stratégii Európa 2020 a krátkodobými opatreniami na zabezpečenie stability predovšetkým v eurozóne. Táto konvergencia komisiu teší a myslím si, že politická podpora volených predstaviteľov európskych občanov zvýši relevantnosť a dôveryhodnosť opatrení na reformu a dôveru ale vzhľadom na rôzne politické názory a prístupy existujú aj e, rôzne miery dôrazu, ako aj rôzne nástroje, pomocou ktorých by sme mali dospieť k našim cieľom hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest. Chcel by som predložiť e, stanovisko komisie a to, ako komisia vníma, čo treba urobiť s cieľom zabezpečiť vyšší rast a vyššiu zamestnanosť v tomto období. V diskusie podľa mňa odznel, bola venovaná dostatočná pozornosť pracovným príležitostiam pre mladých a ďakujem za pozitívne pripomienky k tomuto dokumentu komisie, v ktorom sme obnovili kampaň za e, záruky pre mladých v Európe. Chcel by som sa poďakovať napríklad pánovi Örimu, pastorcovi a ďalším, ktorí hovorili o týchto zárukách pre mládež pozitívnym spôsobom, pretože považujem toto opatrenie za veľmi pozitívne a komisia môže členským štátom pripraveným ísť touto cestou poskytnúť technickú podporu. Takisto eh, ďakujem eh, účastníkom za zdôrazňovanie potreby vzdelávania a lepšieho, lepšieho súhľadu, súhľadu medzi ponukou um, práce a pracovnými medzi kvalifikáciou a potrebami pracovných miest. E, teraz e, tá e, iniciatíva zameraná na mládež je vlajkovou loďou a mala by byť realizovaná aj pomocou balíčka pre nezamestnanosť. My sme riešili mnohé otázky súvisiace s mládežou, ale aj s tým, ako sa na európskom trhu práce rozvíja politika flexibility, ale aj to, ako by bolo možné efektívnejšie pracovať na vytváraní zelených pracovných miest. Toto je oblasť, kde sa v nadchádzajúcom období zvýši zamestnanosť a veríme, že e, sa tak stane nie len v Európe, ale aj na iných kontinentoch. Okrem týchto zelených pracovných príležitostí treba e, pra- e, pracovať aj na tzv. bielých pracovných miestach, to znamená zamestnanosti v sektore zdravotníctva. Hovorilo sa aj o odbornom vzdelávaní, o učňovskom vzdelávaní, kde je jasné, že musíme urobiť viac, aby sme zabezpečili kvalitné pracovné príležitosti pre mladých ľudí. Tento rámec sa bude považovať za kľúčový nástroj. Dôvod, pre ktorý je potrebné robiť viac aj pre podniky, pre hlavne pre malé a stredné, je nesporný, ale ktoré sú tu také úzke miesta v podnikovom, eh, podnikovej oblasti a v súvislosti s malými a strednými podnikmi. Eh, tu je potrebné eh, zabezpečiť racionalizáciu opatrení, ale to skutočne úzke miesto predstavujú financie. Je potrebné, aby bankový sektor lepšie podporoval podniky aj pomocou mikrofinančných nástrojov, ktoré boli zavedené približne v jednej tretine členských štátoch a viem, že aj ďalšie štáty uvažujú o to, aby rýchlejšie zaviedli túto možnosť mikrofinancovania pre malé a stredné podniky. Podľa môjho názoru najväčšou výzvou v dnešnej doby z hľadiska správy ekonomických záležitostí je zredukovať polarizáciu polarizáciu v rámci EÚ. E, neexistuje žiadne riešenie, ktoré by bolo vhodné pre všetkých, ale v súčasnosti sme svedkami závažného e, javu, ktorým je zvyšovanie polarizácie medzi krajinami, ktoré majú relatívne dobrú ekonomickú výkonnosť aj sociálne podmienky a krajinami, ktoré sú na okraji, kde je horšia situácia, kde e, v mnohých prípadoch došlo v tomto roku k recesii a kde je riziko straty mladej e, generácie. V mnohých štátoch, ako je Írsko, Portugalsko, Grécko, hrozí vysoké riziko emigrácie z Európy, pretože mladí ľudia nevidia vyhliadky a nevidia dôvod sa e, vrátiť e, pokiaľ ide o e, pripomienky Lotyšska, tieto takisto hovoria o tom, že istá miera stability bola obnovená, ale tieto sa e, nedajú uplatňovať na všetky ostatné krajiny, predovšetkým na juhu Európy. Dámy a páni, chcel by som zdôrazniť, že Európsky semester je procesom učenia sa pre všetky zúčastnené strany pomocou Európskeho parlamentu sme e, na základe prvého európskeho semestra získali významné skúsenosti a prezentáciou tohto prvého e, ročného preskúmania získame ďalšie. E, zvýrazňuje sa dôležitosť otvorenej diskusie a demokratickej zodpovednosti a to aj potreba riadenia ekonomických záležitostí lepším spôsobom, najmä tým, že sa lepšie vymedzia e, ciele a ukazovatele merania rastu. To všetko súvisí s realizáciou Európy 2020 a dosahovania jej cieľov. Okrem toho, že sa do toho zaangažujeme a že poprosíme aj o vašu zaangažovanosť, e, by sme e, vás takisto chceli poprosiť, aby ste vy v tomto smere pôsobili na národné parlamenty. Ďakujem vám veľmi pekne za túto rozpravu. Ďakujem pekne, pán komisár, za odpovede. Teraz dostane slovo e, rada. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážené poslankyňa a poslanci. Keď e, e, sa ma e, pýtali novinári predtým, než som išla sem, aké, aká bude téma, téma tejto rozpravy, tak som hovorila, že to budú dve veci. Mládež a zamestnanosť. My v podstate asi hodinu rokujeme a hovoríme všetci o raste a zamestnanosti, ale um, je veľmi dôležité nájsť spôsob, ako tieto problémy riešiť. A hovorili sme všetci o mnohých nuansách, lenže No možno nie je žiadny rozpor medzi konsolidáciou a rastom. Všetko je to otázka priorít. Je to určite veľmi náročná vec, veľmi náročné stanovanie priorít v našich rozpočtoch, ale nemôžeme už e, e, hovoriť len o tom, ako e, investovať ďalší milión alebo ďalšiu miliardu. Musíme hovoriť o tom, ako nastaviť investovanie vo všeobecnosti. A na toto je e, potrebné mať stanovené priority. To je potrebné v každom národnom parlamente, je to potrebné aj v e, parlamente európskom. Teda otázka je, či tie naše priority sú nastavené správne. A tu práve e, sa objavuje mnoho konfliktných odpovedí. My totiž musíme absolvovať určité diskusie o tom, čo budú priority a čo tým súčasným príjemcom výhod zo súčasného rozpočtu prospeje najviac. Ďalšou záležitosťou je e, vec, že ozeleňovanie a ekologizácia našej ekonomiky je súčasťou odpovede. Ja viem, že niektorí si to možno úplne nemyslia, ale um, ozeleňovanie ekonomiky znamená, že efektívnejšie využíva, využívame zdroje a tým vytvárame uh, väčší priestor pre ten najdôležitejší zdroj v ekonomike a tým sú samozrejme ľudia. Takže keď e, sme si stanovili tú hlavnú otázku, teda pozrieť na 5 priorít, ktoré stanovila komisia. Ja si myslím, že ide o priority, ktoré nás povedú k dosiahnutiu cieľa stratégie Európa 2020. My by sme totiž mali v prvom rade diferencovať ekonomickú konsolidáciu, ktorá bude viesť k rastu. Po druhé, bude potrebné podporovať malé a stredne veľké podniky a možnosti získavania úverov, pretože ak nebudú mať peniaze, tak tieto podniky nebudú môcť vytvárať pracovné miesta. Po tretie, podpora podnikavosti a e, konkurencieschopnosti. A toto sa týka aj zajtrajška. E, viacero z tých návrhov, ktoré boli predložené, idú týmto smerom. No a my v podstate dnes hovoríme o riešení najmä nezamestnanosti a sociálnych dopadov krízy. Toto je štvrtá priorita. A piata priorita, ktorá sa možno trocha podceňuje, to je modernizácia verejnej správy. Ide o to, aby existovali vôbec nejaké podniky, ktoré budú vytvárať miesta, aby mohli fungovať efektívne. Ja si myslím, že toto všetko sú dôležité veci a trh práce by e, mal e, tiež umožňovať vstup mladých ľudí na pracovný trh. A mal by im dávať príležitosť eh, sa zúčastňovať na tej ekonomickej činnosti a ja si myslím, že toto eh, prospeje aj samotným firmám a celému podnikateľskému prostrediu. No a na záver myslím si, že ide o veľmi dôležitú diskusiu a bude to jedna z mnohých a jedna z eh, mnohých, ktoré už ste absolvovali. Ehm, táto kríza totiž trvá dlho a bude to veľmi náročná úloha pre všetkých zúčastnených. Bude potrebné spolupracovať a keď budeme rokovať o riešeniach, tak e, niektoré veci budeme musieť e, zmeniť, niektoré bude treba prepracovať, ale e, tie tri správy, o ktorých sme dnes hovorili na základe materiálu vypracovaných komisiou ukazujú veľmi jasne, že budeme musieť najmä spolupracovať. Takže ja sa teším na pokračujúcu spoluprácu s Európskym parlamentom o predložených návrhoch a dúfam, že bude možné E, sa zhodnúť na tom, že medzi rozumnou konsolidáciou a rastom v Európskej únii nie je nejaký inherentný rozpor. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem vám, pani predsednička rady. My uzavrieme túto diskusiu, túto rozpravu e, príležitosťou pre spravodajcov, aby sa vyjadrili. Ako prvá zo spravodajky výstupy pána Cornelisen. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela poďakovať vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili na tejto rozprave za vaše slova. Chcel by, chcela by som sa poďakovať tieňovým spravodajcom za e, veľmi plodnú spoluprácu, osobitne pánovi Gauzesovi a pani Berese za vynikajúcu prácu na našej správe. Ja som veľmi hrdá na to, že som mohla s vami trojiť, e, tvoriť trojku a tiež si myslím, že sme ukázali, ukázali že je možné e, splniť aj podmienky tých, ktorí preferujú ekonomiku, aj tých, ktorí preferujú sociálne prostredia istoty. A, a e, pani Harkin by som chcela povedať, že súhlasíme s tým, že aj deficitné, aj prebytkové krajiny by mali byť riešené, ale na nešťastie v súčasnej správe o mechanizme e, prebytkové krajiny ako Holandsko alebo Nemecko neboli nejakým spôsobom riešené. Nehovorilo sa o nich. Ja som tam chcela vsunúť jednu, e, jeden, jednu stať, jeden odsek, ktorý by napravil túto asymetriu v prístupe. Ja som spokojná s tým, že um, volanie po rozširovaní uh, spektra e, dostupných pracovných miest a znižovania chudoby je čoraz hlasnejšie, ale uh, my potrebujeme najprv mať mechanizmy na monitorovanie reálnej nezamestnanosti predtým, než môžeme príjmať fundované rozhodnutia o rozpočte. Takže možno by bolo dobré e, zlepšiť nejaký, nejaké postupy, ako napríklad postup varovania pri zvyšujúcej sa chudobe a možno by bolo treba rozšíriť ten sixpack na ten pack, na 10, 10 e, prvkový balík opatrení tak, aby všetky členské štáty mali príležitosť e, a možnosť rastu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo pán Jean-Paul Gozes. Ďakujem, e, pán predseda. Toto rozhodne nie je vhodná doba na to, aby som sa ujal slova, ale chcel by som sa vám poďakovať za vynikajúcu spoluprácu medzi spoluprácou, e, za spoluprácu medzi pani Kornisen, pani Beres a mnou. E, Hovorilo sa tu o tom, že e, treba e, zobrať pripomienky týkajúce sa formy, čo, sú veľmi, e, čo je veľmi ťažká úloha. Toto je prvý dokument, ktorý je prijatý v rámci nového právneho rámca, ktorý bol zavedený v súvislosti s posilneným riadením ekonomických záležitostí. Členské štáty takisto musia v tomto smere zapracovať vypracovať a rada musí verejne oznámiť svoju pozíciu v rámci dialogu s parlamentom. Hlavne, keď sa jej pozícia e, značne odlišuje od návrhu komisie. Okrem toho, štáty musia mať istú možnosť voľnej úvahy v súlade so zásadou subsidiarity. Parlament sa musí by mať možnosť oveľa väčšmi zapojiť do prípravy európskeho semestra a príslušných rozhodnutí. E, tak ako sa to predpokladá v príslušnej sekundárnej legislatíve. Chcel by som záverom pripomenúť, že pozícia parlamentu vo vzťahu ku komisii a vo vzťahu k rade bola vytýčená v dokumente, ktorý parlament prijal 1. decembra 2011. Hovorí sa tu o potrebe kon, demokratickej kontroly vychádzajúcej z tohto parlamentu. Ďakujem. Ďakujem. Týmto končíme rozpravu a do slovo dostáva pani Berez. Ďakujem, pán predseda. E, pán komisár, povedali ste, že Európsky parlament e, sa dohodol, že nezmení vedúce línie. Dobre, ale my by sme boli radi, keby tieto vedúce línie boli aj e, realizované. My v našej správe predkladáme viaceré návrhy, ktoré by vám umožnili lepšie realizovať e, tento dokument. Je dôležité, aby ste lepšie pracovali s členskými štátmi na vypracovanie rozpočtovej e, nomenklatúry, rozpočtového názvoslovia, ktoré umožní porovnať dosiahnutý pokrok s realizáciou e, stratégie 2020. Pani ministerka, vám by som sa chcela poďakovať za to, že ste e, povedali, že vy e, výsledky tejto rozpravy e, v parlamente posuniete ďalej. To je presne to, čo si želáme s cieľom podporiť pokrok pri presadzovaní európskej demokracie. 28. februára sa bude konať stretnutie so zástupcami národných parlamentov, kde takisto otvoríme túto otázku. A napokon by som vás chcela vyzvať, pani ministerka, aby ste na rade ECOFIN rovnakým spôsobom prihliadali na to, že komisia musí verejne zverejniť svoje zámery v oblasti zdaňovania finančných transakcií. Ďakujem. Ďakujem. Dámy a páni, týmto končíme spoločnú rozpravu pokiaľ ide o výročný, výročný postup ohľadne rastu a zamestnanosti. Poprosil by som vás všetkých zaujať svoje miesta, aby sme mohli hneď začať s hlasovaním.